Dobré ráno, milí priatelia. Hlasovanie začne už čoskoro. Prosím, posaďte sa. Thank you. Uh, we'll start. Dobre, začneme naše rokovanie a začneme tak aj spoločne um, na úrovni výborov pre kultúru a pre zamestnanosť. Zároveň budeme spoločne hlasovať. Začíname elektronickým hlasovaním o správe pre lepšie zručnosti. Ehm, to je správa Europass, teda správa o lepších službách a zručnostiach a kvalifikáciách. Je to elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kto je za? Ukončujem hlasovanie. Pevne verím, že ste hlasovali už všetci. Trochu to ešte dlhšie nechajme otvorené hlasovanie, lebo ľudia stále hľadajú miesto na sedenie, respektíve nemajú hlasovacie kartičky. Dobre, teraz ukončujem hlasovanie. Dobre, takže to máme veľmi presvedčivý výsledok. Prejdeme ďalej. Ideme na voľbu. Je to voľba odborníka Európskeho parlamentu možno za úroveň, alebo teda za výbor pre kultúru chcete niečo povedať, ešte skôr ako k tomu prejdeme k tomuto bodu. Treba povedať, že to je veľmi dôležité hlasovanie. Máme tu naozaj veľmi dobrú prípravnú prácu od obidvoch spravodajcov. Ale pani kamarát, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Marita. Ja by som sa chcela veľmi, dobre, veľmi poďakovať za dobrú spoluprácu medzi výborom Kult a MP. Myslím, že výsledok je dobrý, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť na trialógoch. Ja viem, že to nebolo vždy jednoduché a preto srdečne ďakujem našim obom spravodajcom, ktorí odviedli podľa mňa dobrú prácu. Chcela by som sa hlavne poďakovať našim dvom spolupracovníkom na sekretariáte, a to srdečne Elodie Kamon a Anna Maria Nugera, je to sekretariat výboru pre kultúru, skutočne pracovali veľmi tvrdo na tejto zložke a obom sa srdečne chcem poďakovať. Myslím, že si to zaslúžia a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrý výsledok. Srdečne ďakujem a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu oboch výborov. Pán Mann a pán Malenom, ste spokojení s týmto výsledkom? Pevne verím, že áno. Pán Mána, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel poďakovať za dobrú spoluprácu. Nebýva to zvyčajné, že výbory tak spolupracujú dobre ako naše dve. Europas bude dôležitý nástroj pre viac mobility. My sme sa postarali o to, aby sa to dalo zjednodušiť, tento postup, a chceme urobiť všetko preto, aby zručnosti mohli byť ponechané, aby to bolo viac eh, realizovateľnejšie ako doteraz bola to dobrá spolupráca a myslím, že najdôležitejšie bolo to, že sme zaangažovali radu a komisiu. My sme spočiatku mali odlišné názory, ale podarilo sa nám jednoducho zomknúť sa a máme veľmi dobrý výsledok, s ktorým sa dá žiť. Máš na dobrý príklad, pretože veci sa nerobia iba na úrovni členských štátov, ale dá sa to aj na európskej úrovni. To je to hlavné posolstvo. Máme tu pridanú hodnotu za Európu a Európa je na to príklad. Ďakujem pekne. Pán Malinov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vždy ďakujeme sekretariátu, ale myslím si, že naozaj v tomto prípade bola ich práca oveľa dôležitejšia, než je tomu bežne. A to práve vďaka kvôli komplikovanosti tejto zložky. Chcem im poďakovať predovšetkým za ich trpezlivosť, ehm, za spoluprácu s poslancami, za spoluprácu so mnou. Chcem poďakovať pánovi Manovi. Bolo to naozaj veľmi príjemné s ním pracovať. Už mnoho rokov sme spolu v EPP kvôli ABCD, že sme vedľa seba a dokázali sme, že vieme vedľa seba nielen sedieť, ale vieme aj spolupracovať. Teším sa na ďalšiu revíziu Europasu, ktorá je nevyhnutná, ale môžem vám prislúbiť, že to bude oveľa jednoduchšie práve vďaka tej vynikajúcej práci, ktorú sme dosiahli na, um, na úrovni tejto revízie. Hoci sme mali veľmi zložitý začiatok celého toho procesu, máme veľmi úspešný záver. A to dokazuje, že sa dá dosiahnuť koncenzus, aj keď začíname na veľmi rozdielných pozíciách s radou. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Poďme teda ďalej. Pôjdeme k ďalším častiam hlasovacieho zoznamu pre výbor pre zamestnanosť. Ďalším bodom je tajné hlasovanie odborníkov Európskeho parlamentu do správnej rady Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.